Sa direkt a názov nájdete v protokole z tohto zasadnutia. A teraz prichádzame k pracovnému plánu. Podľa konferencie prezidentov článku 117 bol rozšírený. Navrhujem parlamentu na základe rokovaní s radou, aby sme návrh na ochranu imúny pána Cornelia Vadom Tuma eh, dali do hlasovania. Tým pádom máme stanovený program. Eh, s veľkou starosťou, kolegovia a kolegyne, chcem poukázať na to, eh, čo sa stalo v Bahrajne. V posledných dňoch sa tam zvýšil tlak na aktivistov v oblasti ľudských práv Pomenuli sme kráľovstvo jeho povinnosť dbať na e, ľudské práva a žiadame okamžitý národný dialog so zástupcami všetkých politických síl v krajine. Okrem toho, by sme chceli poukázať na následujúce. Aj v Egypte je situácia naďalej veľmi napätá. Nie je predsa mysliteľné, aby viac ako rok po páde Mubareka aktivisti v oblasti ľudských práv, blogeri, novinári a tak ďalej boli stále obťažovaní a zastrašovaní. Proces proti Asmasa Machsfovi, ktorý získal Zachrovú cenu odsudzujeme ako parlament. my predsa musíme e, podporovať tých, ktorí bojujú za otvorenú a pluralistickú e, spoločnosť. Takisto je to prípad doktora Venceslava Mazuru e, v rovníkovej Gvineji, ktorý tiež chcem dať do vašej pozornosti. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dámy a páni, dnes smútime za váženým kolegom. Smútime za kolegom eh, pánom Igulom Sagradom Portášom, ktorý